bezpečnostnú politiku o mierovom procese v Kolumbii a dávam slovo pani Federike Mogherini. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Toto sú pre Kolumbiu veľmi e, dôležité časy. Chcela by som povedať, e, že v rôznych zložitých situáciách na celom svete okolo nás, aj blízko, aj ďaleko, Spomedzi nich e, toto je jedno miesto vo svete, kde máme náznak e, nádeje a zmeny. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli zorganizovať túto rozpravu o mierovom procese v Kolumbii, pretože som presvedčená o tom, že tento rok môžeme priniesť e, a dočkať sa dobrých správ po ozbrojenom konflikte, ktorý e, trvá už viac ako pol storočia. 220 tisíc ľudí prišlo o život, viac ako 6 miliónov bolo nutene presídlených množstvo ďalších bolo unesených, zmizlo alebo sa stalo obeťami násilia. Prvé mierové rokovania, predpokladám, že to nie je adresované Kolumbii, ale kto vie. Prvé mierové rokovania prebiehli prvý ako 30 rokmi a dnes eh, sme eh, možno na Prahu prelomu. Myslím si, že je táto príležitosť eh, mieru a dobrých správ napokon došlo takto do rozprávam pred niekoľkými dňami a vo Viedni v prípade Iránu. Myslím, že by sme takúto prostosť nemali premeškať. Ja osobne som sledovala eh, kolumbijský mierový proces ešte predtým, ako som sa stala vysokopredstaviteľkou predstaviteľkou únie. Pôsobila som v Bogote ako predsednička vlády Talianska som navštívila túto krajinu a tiež, keď som sa e, stala súčasťou e, Európskej komisie, e, podporila som môjho priateľa Juana Manuela Santosa v jeho úsilí o získanie post prezidenta. Tiež sme sa snažili oceniť prínos Kolumbie aj našej misii Atalanta. Pred niekoľkými dňami som sa rozhodla vymenovať Ivana Gilmora ako mimoriadného vyslanca pre tento mírový proces, aby sme prejavili a posilnili um, aktívny záväzok EÚ na pomoc v tomto procese a najmä ma potešilo, že toto rozhodnutie bolo prijaté s plnou podporou prezidenta Santosa. Um, priame zapojenie tohto človeka do mírového procesu v Írsku znamenajú, že to bol ideálny kandidát. Ehm, už v prvých mesiacoch si získal veľmi srdečné prijatie, má už bohaté kontakty e, v radoch politických strán, dokonca aj v posledných dňoch e, na veci ďalej pracuje momentálne v Bogote a chystá sa stretnúť s poslancami výboru AFET koncom tohto mesiaca, aby vysvetlil svoju úlohu, aby informoval výbor o svojich vyhliadkách, aby popísal hlavné výzvy v tomto procese a tiež, aby s poslancami vo výbore AFET diskutoval o možnostiach, eh, ako Európska únia môže napomôcť v tomto procese. Chcela by som vás eh, informovať o aktuálnom stave, ak dovolíte. Eh, boli sme svedkami prelomovej dohody v decembri minulého roka, ktorá sa týkala obetí. Táto dohoda ponúka dobrý základ pre šírenie spravodlivosti zmiero, mierenia v krajine. Viem, že zmierenie je jedinou možnou základňou pre akýkoľvek mierový proces eh, na to, aby vôbec mohol eh, pokračovať. Táto dohoda zaistuje, že to, čo sa vie a čo sa pozná o konflikte, o jeho príčinách, o jeho aktéroch eh, a jeho pachateľoch, môže nastoliť spravodlivosť a tiež zaistiť, že sa nebudú opakovať zločiny a tiež môže napomôcť posunúť sa nad rámec tohto konfliktu a pozrieť sa do budúcna. Nezvestné stratené osoby Tých je mnoho, tých, ktorí stratili svojich milovaných, eh, mm, majú veľké rany. Táto dohoda môže zaistiť vhodnú nápravu pre mne obete, buď jednotlivo alebo spoločne. Toto je zrejme poprvýkrát, keď takáto dohoda mm, dáva obetiam takúto centrálnu úlohu. Nijako inak sa nemohlo pristúpiť k zmiereniu. Kultúrne a rôzne politické rozdiely sa dajú takto pokojne vyriešiť aj prostredníctvom volieb. Táto dohoda je naozaj e, veľmi tekou hranicou medzi e, zabránením beztrestnosti a nastolením zmeny. Nebolo jednoduché dosiahnuť ju, ale napokon sa podarilo doceliť rovnováhu. Obe strany sa zaviazali k um, ochrane uh, základných práv, uh, ďalej chcú brániť obhajcov ľudských práv. Uh, ich veľmi cenná práca z nich robí veľmi často terče násilia. V tomto smere je situácia zložitá. Kolumbia dosiahla dosť významný pokrok v posledných rokoch v tejto oblasti napriek bezpečnostnej situácii, ktorá naďalej je zložitá v mnohých regiónoch. Takéto záväzky na oboch stranách rozhodne pomôžu konsolidovať dosiahnutý pokrok. Isté, že um, tieto rokovania ešte nie sú uzavreté, hovoríme tu o procese, ktorý naďalej prebieha. Ešte stále je potrebné doriešiť otvorené otázky, konkrétne napríklad konkrétne aspekty definitívneho prímeria, a dodržovanie taktiež o odzbrojovanie, mobilizácia, integrácia bývalých bojovníkov, e, ďalej e, pravidlá zaručenia fyzickej bezpečnosti a tiež otázky plnenia tejto dohody v praxi. Predsa len som presvedčená, že rokovania e, sa podarí uzavrieť a to čo najskôr podľa záväzkov e, aj prezidenta Santosa. Keďže dohoda je už tesne pred dosiahnutím, snáď musíme sa zamyslieť nad ďalšími krokmi, nad tým, ako ďalej podporovať proces, ktorý by e, sa mohol začať budovať vďaka tejto dohode. Zo skúseností vieme, že implementácia mierovej dohody je často tou najzložitejšou fázou sú tam rôzne e, skryté záujmy, e, taktiež nová mentalita bude musieť nahradiť e, staré osvedčené postupy. Všetky strany budú musieť potvrdiť ich odhodlanosť. Nepostačí len podpísať dohodu, či ju ratifikovať. A preto naša práca a tiež mandát kolegu Gilmosa bude vychádzať z implementačnej fázy a tiež z toho, ako Túto fázu budeme môcť podporovať rôznymi prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Európska únia a jej angažovanosť sa nejako um, nestratí po podpise dohody a po jej ratifikácii, čo sa týka vedeckého rozvoja, politickej účasti, obrany ľudských práv. Tu budeme nadalej presadzovať hlboké zmeny v tejto krajine. Um, podľa toho, čo sa dohodne v práve tieto reformy môžu priniesť udrotelný mier a pokoj a nielen um, okamžitý pokoj. Európska únia bude stať po boku Kolumbie v celom tomto procese. Tak ako stojíme po boku tejto krajiny teraz, budeme stáť naďalej po boku aj pri podpise dohody, čo najskôr dúfame, a tiež budeme pomáhať všetkým zúčastneným stranám pri implementácii tejto dohody. E, môj kolega Ivan Mimica a ja pracujeme na vytvorení Európskeho trastového fondu, ktorý by získal podporu z európskeho rozpočtu aj od ochotných členských štátov. Už vidíme, že niektoré členské štáty prijavili ochotu podporiť ho. Práve teraz finalizujeme prípravné kroky vytvárania tohto fondu. E, konkrétne členské štáty, ktoré prijavili záujem, môžu tento fond už teraz podporiť. Tento trastový fond bude musieť byť hotový, e, kým sa uzavrie táto dohoda. Doplní e, finančné záväzky Kolumbie v tejto oblasti, čiže v úzkej koordinácii s ostatnými donormi a ostatnými partnerskými krajinami Nechceme ponúkať len e, dobré zámery, ale neustále, neustále politickú podporu, ktorá je tak naliehavo potrebná a tiež konkrétne formy, aby to fungovalo e, v praxi udržateľne. Pri podpise e, dohody, pri plnení aj pri ďalšom vývoji krajine chceme pôsobiť aj spolu s ostatnými medzinárodnými partnermi, aj v finančnými podporovateľmi Európska únia bude nadalej výrazne prispievať k úspešnosti celého tohto procesu v Kolumbii. Toto sú dni, ktoré sú veľmi dôležité pre celú Latinskú Ameriku. Sú to dni zmeny, dni prerodu a možno aj zmierenia. Takéto zmeny musia byť e, podporované, sprevádzané a, a ak chceme dosiahnuť pozitívne zmeny, a rozhodne je to zaujímavé aj pre nás, pre našu úniu a preto sa o to snažíme aj v Kolumbii, nielen v Kolumbii, ale aj tam. Viem, že sa môžem eh, spolahnuť na vašu podporu v tomto procese, pretože tak ako sme sa snažili riadiť eh, konflikty a krízy okolo nás, eh, nemôžeme si dovoliť stratiť z, zo zreteľa aj iné možné pozitívne vývoje v iných regiónoch sveta ktoré by sa mohli destabilizovať e, aj po tom, čo trvali už 40-50 rokov e, a aby sme prechádzali novým konfliktom, aj keď sú od nás e, vzdialené, zemepisne vzdialené, ovplyvňujú stabilitu celého sveta a preto je našim záujmom podporovať tento mierový proces zo všetkých síl, nielen politicky, ale aj finančne. Ďakujem. Grazie, grazie. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Teraz si vypočujeme stanoviska politických skupín za EPP pán De Grandes Pasqual na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pani podpredsednička, vysoká predstaviteľka pani Mogherini. Fakty, ktoré ste tu veľmi podrobne opísali, tak aspoň ja to nemusím opakovať, urobili, urobili ste to veľmi presne konzistentne a stálo to za to, pretože dnes je historický deň a preto ja len vyhodnotím tieto fakty. A ako prvý bod by som rád povedal veľmi slávnostne, že podľa nášho názoru Kolumbia svojim postojom si zaslúži podporu, ktorý, ktorú Európsku parlament Kolumbii chce dať. Je to historický moment, ktorý e, mal už svoje precedenci, iní sa o to pokúšali a chceli dialogom s antagonistickými stranami o určitý dialog. Pripomínam, že pred Santosom sa e, o to, sa o to pokusili Betancourt, Pastrana a ďalší. Ale prezident Santos dosiahol, že tento historický proces kulminoval a že bude mať určite v histórii Kolumbii významný historický piedestal. A my myslím, my sme boli skutočne na úrovni tento parlament, ktorý taký rozdielný a pluralistický, dosiahol konsenzuálne uznesenie siedmých politických skupín, ktoré jednoznačne budú hlasovať väčšinovým spôsobom za uznesenie a za princípy a hodnoty, ktoré sú podľa mňa hodné tohto momentu. Kolumbia svojim postojom si zaslúži e, toto uznanie. A to, čo je potrebné, pani Mogherinová, to, čo ste povedali, sú potrebné zdroje, aby sme pomohli rozvoj tohto procesu. Proces, ktorý kulminoval spravodlivosťou, ktorá neumožní beztrestnosť, ktorá zabezpečí rovnoprávnosť a za, umožní, aby Kolumbio nastúpila správnu cestu a ktorú my určite podporíme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkých. Žiadam, aby rešpektovali rečnícky čas. A teraz pán Chauregi a Tondo, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pani Mogherini za vašu prítomnosť aj za vaše slova. Poprvé, by som rád povedal, ako všetci vieme, že ľudstvo už veľmi dávno poukázalo na to, že skončiť vojnu je oveľa ťažšie, než ju začať. Ľudstvo tiež dokázalo, že rokovať s teroristickou skupinou a vyrokovať koniec násilie je oveľa, oveľa ťažšie, než bojovať policajne eh, proti e, teroristom. A tieto, tieto dva veľké výdobytky e, pre budúcnosť Kolumbie znamenajú skutočne historickým medzníkom. Nezabúdajme nie len, že oni ukončujú tragickú tradíciu viacej ako 50 rokov, nielen v Kolumbii, ale aj v mnohých ďalších krajinách Južnej Ameriky a Strednej Ameriky, kde počas mnohých rokov Mnohé politické skupiny si mysleli, že násilie bolo legitimné, aby dosiahli svoje politické ciele. Dnes pravdepodobne sme na konci tejto tragickej histórie aj tohto tragického omylu, pretože ja som z tých, čo si myslia, že nikdy neboli dôvody na to, aby sa zabíjalo a aby bolo násilie. Ja si myslím, že kolumbijské rozhodnutie si naozaj zaslúži ocenenie a Európsky parlament E, musel e, toto podporiť a prijali sme rozhodnutie, ako práve povedal pán De Grandes, prijali sme významné a vhodné rozhodnutie, veľmi vhodné práve preto, že mier môže prísť definitívne o niekoľko mesiacov a zároveň nás to zavezuje, pretože sme hovorili o všetkom tom, čo sa stalo v Kolumbii a tiež sme zaviazali EÚ a jednotlivé politické skupiny a je to predovšetkým odvážny krok aj preto, že ide o jednomyselné uznesenie a v takejto udalosti zahraničnej politiky, že celý Európsky parlament jednomyselne rozhodol a podporil tento mierový proces. To je veľký krok. Vieme samozrejme, že mier a tento proces nie je dokonalý, ale je tam konečne mier a pre mier nie sú rôzne cesty, ale ako hovoril um, významný umelec, mier je cesta. A táto mierová cesta pomohla vyriešiť veľa problémov a s našou podporou, tak ako to vyjadril pán Gilmour a tiež aj vďaka fondu, ktorý musíme dať k dispozícii tejto krajiny. Ďakujem pani Mogheriniová. Ďakujem pán Demesmaker za ECR na jednu minútu. Ďakujem mogen we eh, nog optimistisch naar de toekomst kijken? Môžeme sa na budúcnosť pozerať optimisticky. Jednotlivé krízy vo svete by nás mohli viesť k pochybnostiam, ale mierový proces v Kolumbii eh, nás vedie k tomu, že môžeme mať nádeje. Dočasné dohody sa musia ukončiť do marca. Je potrebné, aby FARC zložili všetky zbranie. Medzičasom e, tiež e, došlo k súdnym procesom a došlo a musí dojsť k odškodneniu obeti. Násilím sa musí okamžite prestať. E, bude sa realizovať integračný program, hoci niektoré milície sa obávajú a niektoré jednotky FARC aj vládne jednotky ešte bojujú, ale aj tak je to pozitívne. Pán Bilbao Parandika, 1,5 minúty v mene ALDE. Ďakujem, pán predsedajúci aby sme vysvetlili dosah tohto uznesenia, tak gratulujem zainteresovaným v Kolumbii, že dosiahli to, že pravda, spravodlivosť a odškodnenie obetí e, budú slúžiť tomu, aby sa takéto niečo neopakovalo. neopakovalo. Toto je cena mieru. Kolumbíci, ich inštitúcia, ich spoločnosť poznajú veľmi dobre, aká je cena vojny, násilia a rozhodli sa, že už to nebudú platiť. Pristúpili k tomu pragmaticky aj veľmi uh, Ehm, kreatívne a dosiahli to a my ich podporujeme. Príklad, ako môžeme podporiť viac než slovami, je záväzok, tak ako to navrhla pani Mogheriniová. Ja by som jej chcela poďakovať za jej úsilia. Je to príklad, ako by malo fungovať ehm, vonkajšia politika EÚ Takýmto spôsobom EP podporuje Kolumbiu a ich občanov, kde budeme rešpektovať ich rozhodnutia, ich správne rozhodnutia, že budeme odsudzovať násilie ako politický nástroj a využívanie medzinárodnej legislatívy, aby všade vo svete sa nešlo cestou bezstresnosti. Nezabúda sa na obete, ide o sociálny, ekonomický a politický proces, ktorý vzniká medzi občanmi a inštitúciami a spúšťa nové spolunažívanie s právom, so sociálnou spravodlivosťou a zmierením. A ja dúfam, že e, prispieje k tomu, že sa skončí s dvojakým e, konceptom obete, skončí sa s násilím, s e, izoláciou, a s mnohými ďalšími negatívami, ktorými trpeli eh, mnohí v Kolumbii. Takýmto spôsobom sa Kolumbia mení z konfliktnej spoločnosti na spoločnosť príležitosti. Pán Kouso Permuj na 1,5 minúty v mene GUE. Ďakujem eh, pekne za skupinu GUE NGL. Tiež eh, chceme podporiť tento mierový proces, ktorý začal 19. novembra 2012. Naozaj ten konflikt je hrozný, e, tisícky mŕtvych, desať tisíce zmiznutých ľudí, veľa odborových e, predstaviteľov e, zavraždených, 6 milión vnútorne presídlených osôb a tak ďalej. Tento konflikt má štruktúralné príčiny a takto je tam aj v tých návrhoch dokumentov, ktoré pripravila vláda AFAK, pokiaľ ide o polnospárske otázky, otázku drog, politické otázky a tak ďalej. Čiže pokiaľ e, toto primerie má fungovať, e, má vychádzať z pravdy, zo spravodlivosti, z nápravy e, chýb a z garancie toho, aby sa to neopakovalo. Potrebujeme polovojenské jednotky zrušiť, E, takisto aj tie služby, tie elitné služby Ultra, takisto aj niektoré nadnárodné spoločnosti, e, ktoré by mali vrátiť zem a pozemky tým, ktorým e, majú patriť, aby kolumbijský štát ochraňoval svojich obyvateľov, najmä aktivistov rôznych hnutí, odborov a tak ďalej aby takisto v Kolumbii mohol pôsobiť predstaviteľ OSN a e, samozrejme treba podporiť aj celý tento mierový proces, pokiaľ bude garantovaný medzinárodnými mechanizmami. Pán Sebastia v mene zelených na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, ďakujem pani Mogherini že to, že ste tu medzi nami, e, že ste si nás prišli vypočuť. E, samozrejme je to pozitívny trend aj táto, toto uznesenie je pozitívne. Dosiahli sme dobrý výsledok a chcem e, pogratulovať aj v mene našej skupiny kolegom, ktorí k tomuto procesu prispeli. Obete si toto zaslúžia a celý ten e, proces e, si to zaslúži takisto. Je dôležité, aby Európska únia bola zaangažovaná do tejto otázky, aby sme mali medzinárodné dohody v oblasti, v oblasti obchodu, aby sme vedeli pomáhať tejto krajine jednotlivým osobám. Takisto treba pamätať vždy na ľudské e, práva, to tak e, prakticky. Bod 8. Vytvorenie fondu e, zo strany členských štátov pre tú pomoc konfliktnú fázu. Toto by sme tiež mali spraviť. A potom, ako kolega teraz spomínal, sú tu rôzne polovojenské skupiny, teraz sa to volá aj ban Krím, kriminálne bandy E, to sú ľudia, ktorí naďalej spôsobujú veľké trápenie, e, veľké utrpenie, súvisí to aj s obchodom s drogami, sú to gangstri a pokiaľ sa chcem dopracovať ku globálnej e, dohode v, Euró- v Kolumbii, tak nesmieme ani túto otázku nechať bokom, keď už konečne FARC je na, zaangažované do tohto procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Koral mene EFDD. Nech sa páči. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý večer, pani vysoká predstaviteľka. My musíme len súhlasiť s podporou uznesenia. Ako ste tu všetci povedali, je to naozaj historicky významný moment, ale aj zároveň začína nová epocha pre Kolumbii, Kolumbiu nové obdobie a my musíme byť veľmi pozorní, pretože to, čo ma znepokojuje, to, čo sa bude diať zajtra, dohoda a mierový proces, áno, je to dobrá dohoda, ale neberie do vahy mnohé veci, ako napríklad odškodnenie obeti, odkiaľ budú mať financie, alebo mnoho e, ďalších bodov, ktoré sú ešte nevyriešené. Nie je to samozrejme v uznesení, pretože my ako Európsky parlament chceme vyslať silné posolstvo, ale myslím, že to môžu byť problematické body do budúcnosti. Teda e, veľmi šťastne príjmame a teda sme veľmi šťastní, že prišlo k takémuto zvratu a podporujeme Kolumbiu. Ďakujem pán Mianmon na 1,5 minúty. Nech sa páči, začína rozpráva. Ďakujem. Kolumbia zažíva kľúčovú etapu vo svojej histórii, ako tu už bolo povedané. Hovorilo sa o rokovaniach e, pre definitívnu dohodu do 23. marca a cieľom je ukončiť viacej ako 50 rokov konfliktu, e, ktoré spôsobili obete, umrtia a množstvo vnútorne presídlených rozhodnutie EÚ pre, s Kolumbiou sú významné a za posledné roky sa zintenzívnili naše rozhodnutia, napríklad naše obchodné dohody, e, e, viacstranné dohody. Pre Kolumbiu je EÚ druhý najvýznamnejší obchodný partner a tiež je kľúčovým a aj to úsilie, ktoré vykonal Európsky parlament pri napríklad zrušení vizovej povinnosti pre kolumbijských občanov a uznesenie z novembra je tiež e, dôkazom toho, e, ako chce EU a EP pristupovať k Kolumbii. Kulminácia e, tohto procesu vedia aj k tomu, že my budeme naďalej podporovať a tiež chceme prispieť fondom, ktorý pomôže etape po konflikte sme v historickom momente. Kolumbi- momente Kolumbia sa dostala z tmavého tunela je to jedna z najvýznamnejších krajín Latinskej Ameriky a to, čo prezident Santos nazval historické cykly násilia, tak dúfam, že konečne skončili a dúfame, že to tak bude platiť nielen v regionálnej, ale aj celonárodnej úrovni. Pán Howitt. Pán predseda, ja som mal e, tú čest priamo sledovať mierové rokovanie na v Havane na pozvanie oboch strán a mohol som prispieť tiež svoju skúsenosťou z mierového procesu v Írsku. Ja som viedol kampáne za mier e, a pokoj v Kolumbii. E, celý čas, čo pôsobím v Európskom parlamente, verím, že sa podarí dosiahnuť tento prelom. Naďalej však utrpenie pokračuje. 14-ročné dievčatko bolo nedávno v posledných týždňoch zavraždené došlo aj mnohým iným obetiam. Chceme, aby e, bolo naplnené v praxi prímerie a tiež naďalej e, sú porušované práva e, väzňov, dosiahnutie prezvedenia práv obeti do tejto dohody bolo veľkým výdobytkom, veľmi výsledkom. Je dôležité tiež uznať však zodpovednosť oboch strán za zodpovednosť na tomto konflikte a obe strany sa musia podielať aj na snahe dosiahnutia míru a pokoja. Ďalej, čo sa týka eh, beztrestnosti, um, tej sa musí predísť za každých okolností a vojnové zločiny musia podliehať jurisdikcii um, vojenského tribunálu. E, ja sa pridávam k vysokej presvetelke e, tom, že sme hlboko presvedčení, že sa podarí nastoliť e, krajin, tejto krajine mier a pokoj. Podľa modelu Severného Írska naša iniciatíva musí byť spojená s účasťou všetkých strán spoločnosti, všetkých aktérov spoločnosti, musia byť dostatočné záruky bezpečnosti tak, aby demokratická opozícia mohla konať bez rizika prenasledovania. Nesmie sa opakovať masaker z minulosti, už nesmie dochádzať k ďalším stratám na životoch, e, k ďalšiemu prelievaniu krvi, e, musí e, zvíťaziť spravodlivosť a sloboda pre všetkých. Ďakujeme pekne, pán Štír, na minútu a pol. Señor presidente, luego de más de 50 años de un conflicto pán predsedajúc, viac ako 50 rokov po vojnovom konflikte v Kolumbii, ktoré spôsobil veľké množstvo obetí a vnútorne presídlených, vláda a FARC dosiahli dohodu a mierový proces kde by sa mali uspokojiť práva obeti a e, položiť základy e, trvalého mieru. Toto by mohol byť historický moment, ak sa naozaj úspešne zrealizuje. Preto my v Európskom parlamente by sme radi vyjadrili Eh, uspokojenie nad septembrovou dohodou, ale chceme eh, definitívne uzavretie zmluvy do 23. marca. Preto, pani Mogheriniova, vy ste spomenuli bývalého eh, ministra, írsko ministra zahraničných vecí pána Gilmora, ktorý bol menovaný ako špeciálny vyslanec pre Kolumbiu v UE. Ja si myslím, že my by sme mali prehlbiť našu podporu e, fidučným fondom a podporiť e, mierový proces v Kolumbii, tak ako to navrhuje toto vznesenie. A teším sa, že rovnako ako pán komisár Mimica na tom pracujete, rovnako ako komisára, ja som z Chorvátska a tam poznáme veľmi dobre význam podpory e, mierových procesov a vzhľadom na túto skúsenosť by som rád zdôraznil, že EU musí aktívne e, podporiť a sprevádzať Kolumbiu na tomto procese. Ďakujem pán Zorinho na dve minúty. Nech sa páči, Carlos. Pán predsedajúci, pani Mogheriniová, rád by som vám pogratuloval k práci, ktorú ste vykonali v tejto téme. Všetci sme si vedomí, že Mierový proces, ktorý sa musí v Kolumbii konsolidovať, je niečo veľmi ťažké a krehké a preto e, je potrebné, aby sme aj my vyvinuli maximálne úsilie a podporili ich, ale tento proces je veľmi dôležitý. Sústredil sa na obete a na všetkých zainteresovaných a to je naozaj e, veľmi zaujímavé, pretože je to pionierský prístup Decembrová dohoda je toho odrazom. EÚ tiež prispela svojim zrnkom piesku, významným zrnkom na celej tejto ceste a naše obchodné vzťahy. Na tie by sme nemali zabúdať, pretože nezávisle od ekonomických dimenzií dohody s Kolumbiou, ale aj s Peru a tak ďalej sa prijali ďalšie záväzky spolupracovať v prospech mieru, rešpektovania ľudských práv a e, rozvoja blahobytu občanov. Preto uznesenie, ktoré je pred nami, má veľmi dôležité aspekty. Poprvé, vychádza z predpokladu trvalého mieru, ktorý zabezpečí posilnenie občianskej spoločnosti a tiež Eh, po druhé posilnenia, prehlbení obchodných vzťahov medzi EÚ a Kolumbiou sa prejaví nielen v ekonomických aspektoch, ale aj v posilnení rešpektovania ľudských práv a v sociálnych aspektoch. A v neposlednom rade toto uznesenie E, ide cestou kompromisu a ide cestou kultúry nenásilia a posilňovania dôvery občanov a občianskej spoločnosti. Je dôležité, aby vznikli a fungovali občianské platformy pochopenia a porozumenia a takýmto spôsobom by tento proces mal fungovať. Ďakujem. Pán predsedajúci, pán Zoriňo, je tu modrá karta na vás zo strany pána Arnota. Súhlasíte s touto otázkou? Nech sa páči, máte slovo, pán Arnot. Where... Žijeme vo svete, keď e, neustále správodajstvo nám poskytuje informácie o aktuálnych konfliktoch, ktoré prebiehajú vo svete. Súhlasíte so mnou, že to svetelko nádeje, ktoré sa poskytuje krajinám ako Kolumbii, keď sa posúvajú smerom k mieru, e, tie sa často neobjavujú dostatočne v našich médiách. Možno by sme mali lepšie uznať e, pokrok, ktorý táto krajina dosiahla vo svojom posune na ceste k spravodlivosti. Nech sa páči, môžete odpovedať, pán Zorine. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Je pravda, že každý deň vznikajú nové konflikty, stoja pred nami nové výzvy, ale za každým, keď sa venujeme takejto výzve alebo takejto, takémuto konfliktu, e, kvalitne a rozhodne je viacej možností tieto konflikty e, vyriešiť. Ďalší rečník, pán Kelam. Konflikt v Kolumbii sa ťahá už takmer polstoročia a má za následok 4 e, milióny e, úmrtí a 6 miliónov presídlených, násilne presídlených osôb. Konečne e, mierové rokovania dospeli k mierovej dohode v Havane minulý rok v decembri. Ja súhlasím s vami, pani vysoká predstaviteľka, že je to naozaj významný milník v histórii tejto krajiny. Je povzbudzujivé, že táto dohoda sa dosiahla v takých kľúčových témach, ako napríklad pozemková reforma, taktiež um, v otázkach nakladania s úrodov a taktiež politická zodpovednosť sa tam tiež objavuje, ale predovšetkým je najvýznamnejšie, že obete sa v nej objavujú tiež a ich práva. A teraz znie otázka, ako dosiahnuť zahojenie rán, ako dosiahnuť proces zmierovania. Decembrová dohoda hovorí o integrovanom systéme reparácií, spravodlivosti, nápravy a tak ďalej, ale predovšetkým musíme dosiahnuť funkčnú dohodu do konca marca. Musí sa potom e, začať uplatňovať trvalé prímerie a všetci musia zložiť zbranie. Ide tu o jednu z posledných bášt e, ideológie, ktorá sa prezentovala v 20. storočí, ale polovojenské e, jednotky v tejto krajine tiež dosť významne podkopávajú demokraciu. No a v neposlednom rade e, vo všetkom tento pozitívnom vývoji vidíme aj e, pozitívne vplyvy pápeža Františka, ktorý sa vyjadril, že nemáme právo pripustiť e, ďalšie zabíjanie. Dúfajme, že sa podarí naplniť jeho slova. Ďalej pán Diaz de Mera. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som úprimne pogratuloval prezidentovi Santosovi, bol odvážny a prebral na seba riziko, odvaha, s ktorou sa rozhodol e, viesť rokovania aj z 23. septembra. Rád by som zdôraznil to, že sa e, vytvoril špeciálny mierový súd a tiež e, integrovaná polnospodárska politika ktorá e, môže byť aj odpovedou na nelegálne drogy, ale beztresnosť, e, vnútorné presídlenia a tak ďalej, to sú všetko otázky, ktoré vyžadujú ešte väčšiu angažovanosť. Ja dúfam, že 23. marca sa dosiahne definitívna dohoda. Ja dúfam, že Kolumbia e, bude mať dostatočnú dôveru, ktorú si zaslúži na vonkajšej vnútornej stránke. Kolumbia preukázala, že je odvážna. Pán Gilmore, e, špeciálny vyslanec premiérový proces to potvrdil. Obchodná dohoda alebo bezvízový styk, to sú príklady, ktoré ilustrujú tú dôveru, o ktorej hovorím, ale Kolumbia, Kolumbia má pred sebou ešte veľkú výzvu a síce fáza po konflikte a budovania konsolidácia mieru a na to je rozhodujúce, aby EÚ jej e, poskytla pomoc a preto je potrebný impuls a záväzok e, z prievodného fondu a tiež mnohé ďalšie slova, e, pardon, ďalšie veci ako napríklad rokovanie s ENL a s ďalšími silami, ktoré ešte naďalej ohrozujú mier a mierové spolunažívanie kolubíčanov. Pán Peter Le na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Chcel by som oceniť výsledky kolumbijského mierového procesu, e, čo je jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalý mier po desaťročiach násilia a tisícok obetí. Neexistuje alternatíva k mieru a zmiereniu. Som presvedčený, že toto prinesie nový druh spolunažívania v Kolumbii a že sa tým plne využije eh, potenciál tejto krajiny v oblasti rozvoja. Chcel by som zablažovať politickým predstaviteľom a podporovateľom tohto mierového procesu k ich úspechu. Chcem sa tiež poďakovať eh, pápažovi Františkovi a tiež duchovnému eh, vodcovi za ich príspevok k rozhodnutiu dospieť k politickému riešeniu e, mierovo. V marci by sme mali byť svetkami e, novej stránky v dejinách Kolumbie a to v prospech e, jej obyvateľov. Prego. Ďalší ročník na minútu. Ďakujem, pani všetci. Vysoká pani predstaviteľ, porozumienie z 20... Pán Venta, e, ďakujem pekne. Dohoda o vytvorení e, osobitného mierového tribunálu a taktiež e, snaha uznať e, práva obetí, e, dohoda e, medzi vládou a predstaviteľmi e, jednotiek fakt je významným krokom po 50 rokoch konfliktu, po tisícoch zavraždených, po vnútorne presídlených osobách, taktiež po tom, čo sa dokonca mm, využívali deti ako vojaci, chceme oceniť konečne tento významný krok dosiahnutie dohody eh, v Havane v decembri. V roku 2016, eh, keď očakávame dosiahnutie definitívnej dohody, budeme naplnení veľkým eh, šťastím po teda tomto krvavom konflikte budeme musieť poskytnúť Kolumbii najmä tým chudobným regiónom našu pomoc e, a tiež podporu e, verejným orgánom e, v týchto oblastiach. Ďakujeme pekne, pán Scheinfeld, na minútu. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolumbia to je naozaj príklad situácie, v ktorej si iní myslia, že môžu vnútiť svoje podmienky iným násilím, mocov a zároveň je to memento tých 45 eh, rokov občianskej vojny, 250 tisíc mŕtvych, 7 miliónov poškodených. To je memento pre mnoho krajín celého sveta a rovnako pre mnohých politických predstaviteľov a politické strany aj u nás v Európe, pre všetkých tých, ktorí si myslia, že mocou a silou môžete zmeniť realitu, alebo že takýmto spôsobom môžete postupovať proti vlastnej zemi a proti vlastnému národu. My všetci v Európe sme povinní pozerať sa na tieto krajiny a poukazovať na nejako zlý príklad – ale môžeme sa zároveň tešiť z toho, že EU, USA, dokonca krajiny ako Kuba prispeli k tomu, že, že sme naozaj krôčik od mierovej situácie v tejto krajine a že by sme si skutočne mali prijať, aby sme robili všetko preto, aby k tomuto mierovému usporiadaniu došlo. Ďakujem. Ďakujem pán Faria na jednu minútu v rámci Eye. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, rok 2016 môže byť historickým rokom. E, v nedávnej histórii Kolumbie, ak sa v marci podpíše dohoda s Farkom, hovoríme o konflikte, ktorý spôsobil tisícky obetia, ktorý skutočne navždy poznamenal kolumbijskú spoločnosť. Mierový proces v tomto rozhodujúcom eh, momente eh, kolumbijská vláda a prezident Santos musia mať našu podporu, aby mohli eh, vyriešiť všetky konflikty, ku ktorým by eventuálne mohlo dojsť treba prispieť k tomu, aby sa skupiny gerily premenili na politické strany, aby sa skonsolidoval mierový proces v Kolumbii treba urobiť aj akúsi národnú rekonsolidáciu, ako spomenula pani Mogheriniová, aby išlo o mierový proces, ktorý bude trvalý. A ja dúfam, že Európsky parlament ku Kolumbii sa postaví inak, e, než e, to urobila Venezuela vo svojom demokratickom procese. Ďalší rečník. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci nie je to text, e, ktorý by som ja alebo moja politická skupina, ale som rád, že diskutujeme o spoločnom návrhu oznesenia o mierovom procese v Kolumbii. Musíme sa tešiť z toho, čo dosiahla kolumbijská vláda v rokovaní s Farkom napriek nepredvídaným okolnostiam. A tiež musíme gratulovať kolumbijskej spoločnosti a musíme vyzvať kolumbijskú vládu NL, aby e, čím, ďalej, a čím skôr rokovali. Podľa mňa pani Mogherinovej rozhodujúce, aby EÚ podporilo nielen kolumbijský štát, ale aj teritória, územia a regióny, aby sme zabezpečili mier v regiónoch. A rád by som zdôraznil, že čo je minimálne mm, neprekvapivé, e, že španielský štát na jednej strane podporuje mierový proces v Kolumbii a tomu sa teším, ale zároveň e, nie je schopný v Baskicku e, predložiť podobné uznesenie a ja vyzývam všetkých, aby sa obratili aj na moju krajinu. Ďakujem. Je tu žiadosť e, pán Juaristy od pána de Grandesa Pasquala modrá karta, otázka. Súhlaste s touto otázkou? Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Juaristy. Ako máte tú drzosť porovnávať dialog medzi demokratickým štátom, ktorý uznáva chyby a silami, ktoré robia všetko preto a nechcem tu zachádzať do nejakých eh, úvah, ako chcete porovnávať teroristickú organizáciu ETA s určitým štátom? Ako môžete mať vôbec takúto drzosť? Ďakujem, pán Dengrade, za vašu otázku. No, je to zdravý úsudok. Politický konflikt a, a riešenie akéhokoľvek politického konfliktu sa dosiahne rokovaním. To, čo vy podporujete v Kolumbii, a ja sa teším, že to tak robíte, ale v Európe, v Írsku, tak ako to podporil Európsky parlament mierový proces v Írsku, sú aj iné procesy, ktoré podporujú, potrebujú inštitucionálnu podporu EÚ a tiež implikáciu vlády a je to potrebné a to je spôsob, ako riešiť politické konflikty. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci pán Útasu na jednu minútu. V prvom rade bolo dôležité, aby Európsky parlament vyslal jasné posolstvo v prospech mierového procesu. Ja si myslím, že to urobím a je to veľmi pozitívny krok. Ďakujem aj za slova pani Mogheriniovej za jej úsilie na podporu tohto procesu. Jediná vec, ktorú by som tu chcel povedať, že nesmali by sme zaspať, nemali by sme zaspať na Vavrinoch, dohody sa musia splniť, ale ešte ostáva veľa vecí, ktoré treba urobiť. Ide napríklad o pozemky, vnútorne presunutých, o pozemky indianov a tak ďalej, ženy, ktoré trpeli počas konfliktu. A to sú dôležité veci, otázka e, paravojenských jednotiek a ich rozloženia. Je rozhodujúca táto vec, bez nich nebude mier a tiež by som upozornil ako dôležitá otázka ochrana ľudskoprávnych aktivistov, ktorí príliš veľa rokov trpeli a ktorí by mali byť hlavným cieľom ochrany zo strany EÚ. A vyzývam vás teda, aby EÚ maximálne podporila celý mierový proces v Kolumbii a aby tento proces e, úspešne skončil. Pán Castaldo na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. V Kolumbia konečne sa s tmy vynorila po dlhej ceste tunelom na svetlo. E, nikto nemôže zabudnúť na hrôzy e, minulosti. E, veľa otázok ale ostáva ešte nevyriešených a napríklad obmedzenie slobody alebo obmedzenie vierovýznania, pretože takéto veci upravujú ešte určité entity, rovnako ako odškodnenie obeti alebo zú, e, účasť na politickom živote a zodpovednosť e, vojnových zločincov, ale je rozhodujúce, aby sa neudelila amnestia pre tie najvážnejšie zločiny, a musíme pomáhať predovšetkým hlavne občanom, vidiečanom, ktorí boli najčastejšie obeťami násilia. Je potrebné, aby v Kolumbii skutočne fungoval právny štát, kde sa budú rešpektovať politické a iné práva všetkých občanov musíme pomôcť e, Kolumbii mladým ľuďom, ktorí s nádejou pozerajú do budúcnosti. Ďakujem, pán Castaldo. Pán Marias. Ďakujem pekne. V záverečnom štádiu mierového procesu medzi kolumbijskou vládou a gerilami FARC, FARC z e, decembra minulého roka, a, a ktorá by sa mala naplniť v máji 2016, došlo k dohode, že sa budú vyplácať náhrady obetiam a pozostalým a že sa príjmú kroky zabarané na odzbrojovanie, aj keď v tomto smere už prebieha úsilie od roku 2013, už sme boli svetkami viac ako 220 tisícov obetí, pričom dochádza tiež k prenasledovaniu príslušníkov opozície a príslušníkov odborov. Je dôležité dosiahnuť kompenzácie obetí a tiež sa musia zastaviť zločineckej organizácie zamerané na pašovanie drog. Je dôležité, aby sa tento proces uzavriel. Budú sa musieť vyšetriť zločiny, taktiež zmiznutia osôb budú musieť byť prešetrené a tiež e, ďalšie zločiny, ktoré súviseli s občianskou vojnou. V každom prípade tento proces musí byť e, završený, najmä čo sa týka milície. E. Señora Mogherini, una vez más, Ďakujem pani Mogheriniová. Ešte raz my veľmi rešpektujeme vašu prácu. Z tých 250 tisíc e, obetí 81% boli civili a o mnohých sa 10 ročia nehovoril. Nie len preto, že tam bola stratégia e, neuverejňovania informácií, ale aj z mnohých ďalších dôvodov. Prerozdelenie zodpovednosti násilia žiadnym spôsobom e, to neznižuje zodpovednosť, ktorú si e, vyžaduje každá obeď. Ide tu predovšetkým o spravodlivosť. Obete a kolumbijská spoločnosť e, chcú spravodlivosť a nie beztrestnosť. A nezabúdajme, že občianská spoločnosť zatiaľ ešte nesedí za rokovacím stolom a až 91 až 98 obetí musíme byť e, e, naozaj nároční, keď budeme žiadať o e, skladanie účtov a zodpovednosť. A to platí tak pre Kolumbiu alebo akýkoľvek iný štát či krajinu, kde sa porušujú ľudské práva, napríklad aj v Španielsku. Ďakujem. Ukončujem rozpravu a na záver dávam slovo pani podpredsedničke Európskej komisie Mogherini. Uh, Najskôr by som eh, povedala niečo, čo už povedal niekto tu v sále. Ešte sme eh, ďaleko od konca procesu. Je to síce veľmi povzbudivé, že v decembri bol eh, urobený tento významný krok, tento mílnik. Podarilo sa vyriešiť jednu z najzložitejších častí rokovaní. V zložitom procese, ale ešte tento proces nie je e, uzavretý. A preto zôrazňujem, tak ako e, som povedala na úvod, e, že naša podpora sa nebude zameriavať len na dodržovanie a plnenie tejto dohody v praxi, ale tiež sa bude v najbližších týždňoch a mesiacoch naša pozornosť sústredovať na podporu rokovaní, tiež na naplnenie vízie prezidenta Santosa. Ten e, nepochybne e, robí veľmi odvážne e, kroky v tomto smere a tiež chceme podporovať celú krajinu v tomto procese. Čo sa týka jednotlivých území, tu súhlasím, že musíme sa aby naša podpora naozaj sa dostala úplne až e, na miesta, kde ľudia žijú, až úplne nadol, čo sa týka občianskej spoločnosti a obhajce ľudských práv, to som už spomenula na úvod. Vyslovne to je našou úlohou, úlohou Európskej únie, veľmi dobre to vieme. A tiež e, chceme podporovať aj celú krajinu, celý kolumbijský národ. Ja sa napríklad domnievam, že to, čo sme dosiahli v otázke výzvej výnimky, bolo veľmi dôležité, pretože to dokázalo nielen, že podporujeme celý proces, my ako Únia, že chceme podporovať aj plnenie dohody, ale že je to súčasťou širšieho kontextu a súvisí to s bilaterálnymi vzťahmi, ktoré máme s Kolumbiou a tiež, že to zapadá do širšieho rámca a síce do strategických vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, najmä s niektorými krajinami Latinskej Ameriky, s ktorými sa naše vzťahy vyvíjajú veľmi pozitívne, najmä e, v priebehu posledného roka. Musím povedať, že prezident Santos e, e, a ja sme sa stretli za posledných niekoľko mesiacov 4 či 5 krát, naposledy v decembri v Bruseli, keď sme podpisovali spoločne, keď sme boli spoločne svetkami podpísania um, um, tejto výzvy výnimky, ale pravidelne sme sa stretávali ešte predtým v priebehu niekoľkých mesiacov sme sa stretli viackrát e, na rôznych miestach vo svete, e, či už to bolo na balnom zhromaždení OSN alebo na stretnutí e, všetkých amerických štátov. Ja som sa najskôr snažila vypočuť si jeho, čo si on myslí, že by mohol byť náš prínos v tomto procese, tiež v procese vymenovania mimoriadného vyslanca aj toto vyplynulo z diskusie, z konverzácie s prezidentom Santosom a tiež e, sme sa chceli stať súčasťou pozitívnych e, skúseností, ktoré e, má náš kolega Gilmore z írskeho mierového procesu a tiež chceme podieľať aj na fáze plnenia. Tá môže byť totiž ešte zložitejšia než fáza rokovaní. Chcela by som ešte zúrazniť, že toto je príklad e, e, toho, akú úlohu môže Európska únia zohrávať vo svete. Predovšetkým je to znak toho, že e, naša angažovanosť je veľmi cenná a to aj na miestach, ktoré možno vnímame ako vzdialené, zemepisne vzdialené, ale naša pozornosť v týchto dramatických časoch sa zameriava predovšetkým na naše bezprostredné susedstvo, na náš región, juhovýchodne, ale aj severozápadne, povedala by som. Možno je to trochu zvláštne odo mňa ako talianky. Ja si myslím, že aj naša angažovanosť v arktickej oblasti musí byť intenzívna, čo je e, zrejme mm, novým poľom vo všetkých možných ohľadoch. V každom prípade chceme, aby tieto regióny boli e, bezpečnejšie a istejšie, ale naša hodnota je aj na tých miestach vo svete, v Ázii, v Latinskej Amerike, v Afrike, Isté, že nie úplne všade, ale na konkrétnych miestach, kde dejiny, politika, niekedy ekonomika, niekedy bezprostredné ľudské, medziludské vzťahy, niekedy z kultúrnych dôvodov. Máme isté spojivka, vďaka čomu je náš prínos e, ešte hodnotnejší pre inštitúcie v daných krajinách aj pre národy týchto ľudí. A toto je jeden z takýchto príkladov. E, práve toto je úloha Európskej únie vo svete, v tomto je naša sila my dokážeme eh, našou angažovanosťou eh, pomôcť nastoliť eh, mier vo svete. Niekedy to síce pôsobí možno trochu naivne, keď to hovoríme, ale v skutočnosti je to v našom záujme presadzovať mier a pokoj vo svete. Je to však aj úloho Európskej únie. Musíme investovať do istých modelov a riešenie konfliktov. Niektorí tvrdia, že je o mnoho zložitejšie zastaviť konflikt, ako ho začať pre nás, preto je o mnoho výhodnejšie investovať e, úsilie do predchádzania konfliktov, než potom konflikty hasiť a zastavovať. Ale myslím si, že existuje akýsi európsky prístup e, v pomáhaní dialógu, v mediácii, tiež v podpore kompromisu. Vyplýva to z našich dejín. My tu máme ďalej na programe situáciu v Sýrii, e, ďalej napätie na Blízkom východe. V Konec koncov e, ide vždy o ten istý príbeh. E, e, dejiny Európy spočívajú v konfliktoch, v riešení konfliktov, ktoré sa potom nejakým spôsobom šírili do sveta a my sme zaťahovali ostatných do našich konfliktov, do našich vojen, ktoré sa napokon podarilo zastaviť. Keď sme objavili, že regionálna spolupráca a zmierenie v Európe bolo práve tým správnym riešením. A to nám prinieslo práve mier a stabilitu a prosperitu. Aj keď niekedy na to ešte stále zabúdame. Teda práve európsky prístup môže priniesť pozitívne e, riešenia aj e, v iných krajinách. My chceme šíriť naše posolstvo, e, chceme šíriť tieto pozitívne príklady, chceme, aby trvali, aby sa nerozplynuli. Nesmieme točiť nikdy slobodu brať ako samozrejmosť. Na záver by som chcela povedať, že si veľmi ceníme jednotný postoj, ktorý prijavujete k tejto téme, v tejto rozprave aj v hlasovaní, ktoré budete absolvovať. Môžem vás uistiť, že naši priatelia v Kolumbii si to celkom iste všimnú a budú si to veľmi ceniť. Práve takéto signály prinášajú pridanú hodnotu veľmi zložitému procesu a tiež poskytujú politickú podporu, ktorá je veľmi cenná v týchto ťažkých časoch. Na záver by som spomenula, niektorí z vás sa odvolili na pápeža Františka, ja by som si dovolila ho citovať na záver. Ten totiž tiež pomenoval európskym spôsobom istú skutočnosť, vyjadril sa, že noc násilia sa môže stať dňom bez západu slnka, dňom be, bez e, porušenia spravodlivosti. Nesmieme pripustiť ďalšie zlyhanie na ceste k mieru a zmiereniu. Myslím si, že v tomto duchu budeme naďalej sa angažovať s našimi kolumbijskými priateľmi, vediac, že cesta pred nami nebude ľahká, nebudeme ju považovať za samozrejmosť, ale musíme mať na pamäti, že sa to dá, že je to možné. Myslím si, že rok 2016 môže byť rokom, keď sa konečne podarí tento konflikt ukončiť a keď sa Kolumbia dočká mieru. Ďakujem. Ďakujem, pani podpredsednička. Budete tu medzi nami aj počas ďalšej rozpravy. Mám 7 návrhov uznesení. Na záver tejto rozpravy uzatváram.